Kolegyne, kolegovia, vítam vás na poslednej časti nášho zasadania. Všetci, ktorí tu boli do obeda, počas hlasovacieho maratónu sa, pevne verím, už zotavili. Sú plní energie a čaká nás dôležitá téma. A síce ide tu o návrh smernice, ktorá sa týka odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Skrátka po anglicky UI. Spravodajcom je Karl Heinz Florenz, ktorý odviedol veľkú prácu, sú tu kompromisy a môžeme rovno začať. A máme tu kompromis 1 a pýtam sa, kto je za tento kompromis, kto je za jednotku, kto je proti kto sa zdržal, schválené. A potom konsolidovaný návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A potom číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa schválené. Konsolidovaný návrh číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tam je tu kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Potom budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch. Tu máme 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Potom je tu 60. Autor je Todorov Panajatov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, niečo k rokovacím poriadku? Nezabudli ste náhodou na 59 Nemali sme o nej hlasovať? Tento návrh odpadol, keďže sme prijali 58 -čku. Výborne. Potom viaceré návrhy odpadajú. A pokračujeme článkom 2, odsek 4, a je tu návrh 10 do spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pokračujeme 75-kou Oreste Rossi. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, schválené. 79 za, 79 identická 80, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 82 za? proti, zdržali sa zamietnuté, 81 za, proti, Hovoríme. takže hovoríme si ešte raz tento návrh. Zwei S und D zu viel dvaja SND navyše, jeden navyše. Ešte jeden je navyše. Teraz je to dobré. Takže 33 za, 23 proti. Dobre. Teraz prejdeme k 94. 84, pardon. to je za, to je proti zdržali sa zamietnuté. 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 86 bola stiahnutá, 87. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnuté. 88 bola stiahnutá, takže 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. jednotka. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 92 za to je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 94 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 96 a 97 sú identické za. Proti držali sa zamietnuté. 98, 99 identické a stovka k tomu za, proti, Držali sa zamietnuté. 101, 102 identické, kto je za, to je proti. Držali sa zamietnuté. 103, to je za, kto je proti? Držali sa zamietnuté. Potom tu máme 108 o resterosti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnutý. 118. Sirto Papikein. Kto je za? proti, zdržali sa. Kontrola 118, Piety Kainen. A potom končím hlasovanie. Jednoznačne za prijaté. Pokračujeme. Panajotov 125, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Teraz veľký skok článok 7, odsek 1a, Schnellhardt, 140, kto je za, za 140. -ku. Kto proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Potom pokračujeme ďalej článkom 8, odsek 2a, Vil, Sabine, 165 za, proti zdržali sa zamietnutí. 167. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 20. Spravodajcu za? Proti? Zdržali sa prijatí. 170. Chris Davis za? Proti? zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 proti, zdržali sa, prijatí. Takže 192 si overíme elektronicky. jeden SAD a jeden ECR navyše. Jeden ECR, ešte stále jeden ECR navyše. Teraz je to OK prijaté. 31 za, 27 proti. Sto deväťdesiat tri. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kontrola. Kontrola 193. 194 za, proti, zdržali sa. Kontrola, Kon- skontrolujeme 194. Áno, končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 202 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Dvesto jednotka. 201, kto je za? To je um, pozrieť sa navrho, návrh pána Skila Kakisa. Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 204. Chris Davis. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 205. Lepáž. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatí. DV 111, 207, DV Delange. Kto je za? Kto je proti? Kontrolujeme elektronicky. Takže 211, 207. Identické. Hlasujeme teraz. 1 EPP navyše. Teraz je to OK. <clears throat> Končím hlasovanie. 35 za, 25 proti prijatý. 210 Weisger pre kráma. To je za? To je proti zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa prijatým. 218 Grosté Culiza proti. Zdržali sa prijatí. 219 Gerling, kto je za? To je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 220 kto je za? To je proti. Zdržali sa prijaté. 221 za, proti, zdržali sa prijaté. 222, 242, kto je za, to je proti. Zdržali sa prijatí. 223, kto je za, to je proti zdržali sa, zamietnuté. Dvadsaťdeviatka spravodajcu, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 30, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 224. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 31. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 229. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 230 a 240 identický obsah. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 231. Schnellhardt. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 232. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 234 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 233. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 235, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Identicky 236, 37, 38 a 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa pri 241, kto je za, kto je proti? to sa zdržal? Zamietnuté. 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 243. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 244, kto je za, proti, sa. 245, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. 246, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 247, kto je za, to je proti. Zdržali sa prijaté. 248, kto je za? To je proti. A tu máme takisto prijatý. Celá séria bola prijatá. Takže budeme pokračovať 250 za, proti, stržali sa zamietnutí. 249 za, proti, zdržali sa prijatí. 251 za, proti, zdržali sa takisto prijatí. Teraz prejdeme k prílohám 253 plus, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý 254 Fielna, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 255 za? Proti. Zdržali sa Zamietnutý. 38 za, proti, držali sa, prijatý. 50, 256, kto je za, proti, držali sa, zamietnutý. 257, proti, zdržali sa, prijatý. 258 za, proti, zdržali sa, prijatý. 259 za, proti, zdržali sa, prijatý. 260 za, proti, zdržali sa, prijaté. 261 za, proti, zdržali sa. Tiež prijatý, takisto celá séria. Dobre, teraz prejdeme a pokračujeme 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 263 a 41 split vote. Pre prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Druhá časť. 263 part B, druhá časť. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. zamietnutí. 263, časť 3. E, kto je za? Kto je proti? prijatý. 41. časť B, kto je za? Mhm. Teraz prejdeme k tým úvodným ustanoveniam. Sedmička, 42, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Takisto prijatí. 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa výmene, eh, prijatí 48. za, proti, zdržali sa Prijatý. 47 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 49 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 52 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 50, 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Trojka za, proti, zdržali sa, prijatí. Päťdesiat jedno za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka. Proti, zdržali sa Prijatý. 54 za, proti, zdržali sa. Zamietnutí 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatý. A 57 za, proti, zdržali sa, prijatý. Dobre, takže hlasujeme o elektronicky o celom dokumente v takto pozmenenom znení. 1 SAD navyše. Teraz je to OK. Končíme hlasovanie. 54 za, 1 proti, 3 sa zdržali. Druhé hlas. Um, návrh um, legislatívneho usnesenia. Otváram hlasovanie elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. 51 za 1 proti, traja sa zdržali. Srdečné blahoželanie Karl Heinzovi Florencovi ako spravodajcovi. Ďakujem všetkým tým, ktorí eh, trpezlivo hlasovali a sekretariatu za pripravenie hlasovacieho zoznamu. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Rokovanie ešte nie sme na konci dnešného programu. A to diskusia o Deep Water Horizon v Mexickom zálive, ropná plošina. Ropná škorná v Mexickom zálive. All electronic waste people who like to continue the vote. Tí, ktorí hlasovali o predchádzajúcej správe, aby chceli o nej diskutovať, tak poprosím, aby diskutovali vonku. poriadku. Áno, áno, krásne. EPP, ste tu? Takže chcel by som dať teraz slovo Richardovi Zejberovi. Ďakujem vám, pán predseda. Z mojej strany naozaj gratulujem <clears throat> spravodajcovi k vynikajúcim výsledkom, pokiaľ ide o hlasovanie, ale bohužiaľ máme veľmi naliehavý problém, pokiaľ ide o životné prostredie a hlavne pokiaľ ide o morské prostredie, o život v mori. A veľmi dobre vieme samozrejme, že každodenne v podstate môžeme sledovať eh, obrázky, ktoré nám eh, vysielajú televízie eh, z, Mexika, z, Golf, z Mexického záliva. Vu. A samozrejme, že vieme všetci, že je to miesto, kde prišlo k výbuchu ropnej plošiny, že tam prišli o život ľudia a tak ďalej a že samozrejme o týchto mimoriadne nebezpečných podmienkach, za ktorých sa ťažila. Ropa sa teraz veľmi diskutuje, a hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť, pretože tá sa vyžaduje. A hlavne v podstate e, hovorí sa o tom, že to bude potrebné zo strany zákonodárcov naozaj patričným spôsobom upraviť pre mňa v podstate ehm, sú ďaleko menej prísne ehm, tieto legislatívne ehm, predpisy v USA ako v Európe, ale my by sme chceli v podstate počuť zo strany komisie, ako vlastne hodnotí celú túto situáciu a prirodzene, že by bolo rozumné, aby sme zriadili takýto fond, ktorý by v podstate slúžil potom pre takéto eventuálne škody, ku ktorým by prišlo. A pokiaľ ide o obete takejto e, katastrofy, e, tak by sme po, takisto mohli týchto ľudí potom vlastne odškodňovať. Samozrejme, že je veľmi ťažké e, vôbec vlastne nejakým spôsobom Eh, tieto škody vyčísliť, pokiaľ ide o hospodárstvo a pokiaľ ide o ostatné veci. A teraz samozrejme, a pokiaľ bude ten, táto ropa naďalej eh, sa valiť z tohto vrtu, tak prirodzene že v konečnom dôsledku to vlastne e, tieto morské prúdy k nám prinesú. A to je ďalší aspekt, o ktorom by sme mali diskutovať. A ja si naozaj myslím, že predsa len by sme mali eventuálne uvažovať v našom výbore o Eh, uznesení, pretože je to veľmi dôležité a sme presvedčení v podstate, že je to aj záležitosť eh, týkajúca sa eh, získavania energie a ja si naozaj myslím, že by bolo dobre, keby sme si vypočuli vypočuli aj ostatných. Takže celý rad v podstate adresovaných pripomienok a otázok smerom na komisiu. A myslím si, že v podstate, pokiaľ ide o niektoré z týchto otázok, že sme už o týchto veciach vlastne hovorili. Pán predseda, prajem vám všetkým príjemné popoludne. V prvom rade mi dovolte, aby som sa poďakoval Výboru pre životné prostredie za to, že veľmi flexibilne zaradil váš výbor E, tento bod na program. V Štrasburgu na plenárke približne pred mesiacom sme vlastne predložili isté, um, istý zoznam krokov, ktoré urobila komisia v nadväznosti na uh, túto katastrofu, ku ktorej prišlo v Mexickom zálive. A skutočne iniciatívu tohto výboru si mimoriadne vážime a naozaj sme veľmi radi, že budeme môcť si takýmto spôsobom vymieňať názory a že budeme v podstate e, v tomto pokračovať, až kým nedospejeme k nejakým praktickým záverom. Myslím si, že by som mal povedať, e, hádam vám to nemusím pripomínať, ale asi by bolo dobre kvôli e, záznamu povedať, že samozrejme, že sme tak vydesení ako každý iný človek, tak znalci, experti, profesionáli, ako aj obyčajní ľudia. A samozrejme, že sme vydesení hlavne tými dopadmi e, tejto katastrofy. Toľko na úvod. A myslím si, že najlepší spôsob, ako pristúpiť k tejto otázke, je poskytnúť vám istý prehľad istých akčných krokov, ktoré zatiaľ urobila komisia a ktoré má v úmysle urobiť aj interne v rámci služieb komisie, ale aj externe. To znamená, v súčinnosti s inými európskymi inštitúciami a s inými aktérmi tak v EÚ, ako aj mimo EÚ. Predtým, ako vám vymenujem tieto akčné kroky, tak mi dovolte veľmi stručné dva, dve dva komentáre, pokiaľ ide o situáciu v samotnom Mexickom zálive. Veľmi dobre vieme, že táto katastrofa ešte stále pokračuje vyšetrovanie, ktoré začali Spojené štáty americké, ale aj pokiaľ ide o iných analytikov, toto samozrejme ešte stále prebieha. Zatiaľ nebola určená um, príčina uh, s konečnou platnosťou, pokiaľ ide o túto katastrofu a toto by sme mali mať na mysli, pretože musíme samozrejme brať aj toto do úvahy, pokiaľ ide o zvažovanie tých najvhodnejších krokov v súvislosti s touto katastrofou. Po druhé, je potrebné samozrejme brať do úvahy aj isté rozdielne názory v nadväznosti na orgány v Mexickom zálive a e, orgány tu v Európe. Tá hĺbka, v ktorej sa tieto e, mimo pobrežné Ehm, vrtné súpravy umiestňujú v Európe, sú, tie, tá hĺbka je prirodzene oveľa menšia ako je hĺbka, z ktorej sa ťaží ropa v Mexickom zálive. Samozrejme, že v Európe je to obyčajne do tých 100 metrov, priemerná hĺbka je asi 90 metrov. Áno, samozrejme, že sú aj isté prevádzky, ktoré máme v hĺbších eh, vodách, ale maximálne približne do polovičky tej hĺbky, v ktorej eh, bola prevádzkovaná táto vrtná súprava eh, Deepwater Horizon. A čo je dôležité, extrémnosť týchto operácií, respektíve podmienok v nadväznosti na tieto vrty, je niekedy porovnateľné s tým, čo sa dá, o čom sa dá v podstate hovoriť, pretože e, v Mexickom zálive sú tieto e, vrty na ropu stále hĺbšie a hĺbšie a tá samotná hlavica toho vrtu je v takej hĺbke, ktorá je nedosažiteľná vlastne e, ľuďmi, respektíve nejakými prístrojmi a tým pádom vlastne sa z stáva veľmi, veľmi komplikovaný e, celý systém tohto riadenia a vedenia v nadväznosti na prípadnú takáto katastrofu, respektíve možnosti proste konať. Dá sa povedať, že sú tam extrémne obmedzenia, hlavne v nadväznosti na tlak tejto vody. Takže keď berieme tieto rozdiely do úvahy, aj rozdiely v názoroch, aj v podmienkach, Samozrejme, že sme začali pomerne veľmi rýchlo konať. Ako náhle e, sme zistili, aká závažná je táto katastrofa, začali sme e, s revíziou aplikovateľnej legislatívy. A ide o celý rozsah rôznych e, európskych zákonov, ktoré sa týkajú takýchto vrtných súprav, ktoré sú na mori Ide o aspekty e, technickej bezpečnosti, prevádzkovej bezpečnosti, ochranu personálu, ako aj ochranu životného prostredia a veci, ktoré sa robia v prípade akých, akýchkoľvek škvrn, respektíve akejkoľvek škody, ktorá vznikne v nadväznosti na takéto vrty a zodpovednosť v súvislosti s tým, že je nutné vyčistiť uh, more a tak ďalej. Samozrejme, že toto je pomerne komplikovaná legislatíva, ktorá pokrýva veľmi mnoho rôznych aspektov, takže sme uprostred, tak povediať, internej revízie, pretože tie služby, ktoré zodpovedajú za patričné časti tejto legislatívy, vlastne kontrolujú, že čo a akým spôsobom máme v podstate e, zavedené do praxe, ako to funguje. Samozrejme, že po týchto uh, úvodných uh, úvahách uh, budeme potom sa snažiť robiť isté koordinované kroky, koordinované akčné kroky aj v uh, tom legislatívnom slova zmysle a samozrejme, že musíme brať do úvahy to, že toto vyšetrovanie ešte stále vlastne pokračuje. Čiže v súčasnosti sa snažíme vlastne zistiť, že či sú nejaké slabé stránky, pokiaľ ide to, o túto legislatívu, čo treba zlepšiť, upraviť a tak ďalej, či existujú nejaké špeciálne opatrenia, ktoré je potrebné spraviť a tak ďalej. Paralelne sme si overili a revidovali sme e, mechanizmy e, reakcie e, na európskej úrovni. Samozrejme, že toto je len komplementárne v nadväznosti na to, čo existuje na vnútroštátnej úrovni Samozrejme, že nie všetky štáty sú zapojené do takejto ťažby na mori, ale snažíme sa v podstate zapojiť tie členské štáty, ktorých sa toto, tohto týka. Máme špeciálnu agentúry, ktoré máme založené. Máme uh, agentúru pre námornú bezpečnosť, a e, generálny direktorát, pod ktorý táto agentúra patrí, je tu dnes zastúpený. Samozrejme, že to boli rôzne, tak povediať, namieru nástroje, ktoré e, vypracovali e, v súvislosti s možnou katastrofou, respektíve s takýmto znečisťovaním mora pri takejto katastrofe. Takže sa snažíme samozrejme veľmi úzko spolupracovať s týmto generálnym riaditeľstvom a e, tým pádom komisia e, môže v podstate optimalizovať e, svoje akčné kroky na európskej úrovni. Takže toľko interne, ale takisto samozrejme robíme aj kroky smerom externým. V prvom rade sa snažíme preskúmať legislatívu a zistiť, e, že či máme všetko v podstate v tejto legislatíve, ktoré je potrebné, ale takisto si uvedomujeme, že vlastne nejaký regulačný systém nám v budúcnosti neposkytne 100% zábezpeku alebo uistenie, pretože samozrejme, že tieto mechanizmy, konania v súlade s touto legislatívou sú mimoriadne dôležité. Akýkoľvek prístup zo strany priemyslu, respektíve kohokoľvek iného, kto je do tohto zapojený, sú takisto mimoriadne dôležité. Takisto sa snažíme angažovať ľudí z tohto priemyselného odvetvia. Komisia už podala správu plenárke spolu e, s pánom komisárom, ktorý zodpovedá za tieto záležitosti a bolo to 11. maja. Samozrejme, že e, mali možnosť ľudia sa obrátiť e, s otázkami a na týchto predstaviteľov, snažili sa vlastne dostať isté ubezpečenia v nadväznosti na to, že všetko v podstate je na mieste e, a všetko funguje tak, aby sa zminimalizovali akékoľvek rizika. Pán komisár si praje sa znovu 14. júla stretnúť s predstaviteľmi tohto priemyslu a zrevidovať isté otázky, ktoré tento priemysel predložil komisárovi. Pôvodne v podstate bola tá myšlienka taká, že sa budeme stretávať každý tri mesiace, lenže teraz je potrebné skrátiť toto obdobie práve v nadväznosti na závažnosť tejto situácie a prirodzene, že prebehnú rôzne diskusie, rozpravy e, s predstaviteľmi tohto priemyselného odvetvia. Takisto paralelne sa snažíme e, rozprávať a diskutovať e, s regulátormi na vnútroštátnej úrovni. O niekoľko týždňov v podstate budeme mať stretnutie tých najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov úradov budeme v podstate diskutovať o úlohách týchto regulačných orgánov a štátnej správy. Budeme musieť uvažovať o každom z týchto regulačných orgánov. Budeme musieť samozrejme sa zamerať aj na um, dôležitosť toho, že či sa koná naozaj v súlade s požiadavkami a či sú dostatočne ostrážití. Samozrejme, že pokiaľ ide o túto tému, Chceme v podstate viesť kontinuálny dialog e, so všetkými aktérmi a pravdepodobne si uvedomujete, že toto nebolo niečo, čo by sme tak povedať z minulosti mali na tej našej radarovej obrazovke. Nie veľmi sme to sledovali, pretože skôr sme v podstate Mm, hodnotili iné aspekty e, ropného priemyslu, dopravu a podobné záležitosti. Takže musíme sa samozrejme teraz zamerať aj na bezpečnosť takéto ťažby na mori a snažíme sa v podstate všetky tieto diskusie poprepájať. Chcel by som sa zmieniť aj o e, procese tzv. berlínskeho fóra. Je to vlastne platforma na dialog, e, ktorú e, v podstate vedie práve energetický priemysel a práve z toho dôvodu vlastne chceme, aby sa jednou z priorít e, takéhoto programu stala práve bezpečnosť ťažby na mori. Hovoríme aj s tretími par- stranami, partnermi z USA, s Kanadou, s Ruskom a práve tak v podstate na program našich multilaterálnych eh, rozhovorov s krajinami OPEKu. Sme zaradili eh, toto na program. Je to jeden z hlavných bodov programu, ktoré, o ktorých budeme diskutovať. Je ďalšie eh, zoskupenie. Je o spolupracujúce krajiny v oblasti zdravia. DG20 v podstate za to zodpovedať. To znamená, že budeme o tomto aktívne diskutovať s krajinami G20 v rámci tejto platformy. Takže toto je veľmi stručný a rýchly prehľad toho, čo robíme. Tak pokiaľ ide o legislatívne akčné kroky a snažíme sa samozrejme zabezpečiť, aby sme legislatívne mali čo najlepšie pokryté tieto záležitosti. Pravdepodobne by ste sa nás chceli opýtať, že či skutočne existuje nejaká bezprostredná legislatívna iniciatíva zo strany komisie, tak ako som povedal, pred tým, ako e, budeme vedieť, aké sú príčiny tejto katastrofy, bude veľmi ťažké v podstate rozhodnúť a stanoviť si nové normy a tak ďalej. Ale prostredníctvom interného revízie, samozrejme, ak by sme dospeli k takému záveru, že nejaká uh, Ehm, legislatíva nie je v poriadku, nie je jasná, alebo si vyžaduje nejakú úpravu, pokiaľ ide o jej validitu v nadväznosti na bezpečnosť e, ťažby na mori, tak budeme okamžite konať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem bardzo mm, panu, przedstawiciel, panu Pankowi, predstaviteľovi. Ďakujem veľmi pekne, pánovi predstaviteľovi komisie. A teraz otváram rozpravu. A ako prvý bude hovoriť pán Krytom Arsenis a pat, a ako ďalšie bude hovoriť pani Corinne Lapáš. Uh, eh, so it seems that there is no end to this. Ďakujem. Zdá sa, že táto katastrofa sa asi nekončí. A ide tu o plošinu, ktorá bola postavená v roku 2001. Teraz znamená, že to nie je tá najnovšia technológia. Nemám tu zoznam ani prehľad o tom, koľko máme podobných E, ropných plošín. Mám taký pocit, že je okolo 400. Dúfam, že komisia má o tom prehľad. V období 2001-2007 tu bolo vyše tisíc nehôd, ktoré viedli k úmrtiu asi 40 ľudí a vyše 300 únikov ropy. Veľká nehoda sa stala v roku 1988, kde zomrelo niekoľko desiatok ľudí, bolo to pri pobreží Škótska. Pán Zeber povedal, že USA majú nižšiu mieru legislatívy ako my, ale musíme si povedať, že už niekoľko desaťročí v USA majú zákaz ropných vrtov mimo pobrežia. To sa týka veľkej časti pobrežia. V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať komisie a diskutovať s kolegami či sa komisia zamýšľa nad tým, že by Európska únia zakázala ropné vrty mimo pobrežia, lebo keď vidíme, aký vysoký počet e, nešťastí sa stáva a koľko sa ich udialo v posledných 7 rokoch, takže vidíme, že sú tam určité problémy, s touto technikou ropných vrtov a musíme prijať opatrenia. Musíme začať diskutovať o tom, že sú tu veľké vplyv na životné prostredie a musíme diskutovať v prípadnom zákaze. Pani Corinne Lepage. Ďakujem, pani korín Lepage. Le, monsieur le président. Ďakujem. Pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Som veľmi rada, pán riaditeľ, keďže tu zastup, zastupujete generálne riaditeľstvo pre energetiku. Som veľmi rada, že generálne riaditeľstvo pre životné prostredie sú tiež zap, je tiež zapojené do tejto diskusie. Toto nie je téma, ktorá sa týka iba ropných plošín, je to vplyvov na životné prostredie, ako aj vplyv na inú hospodárskú činnosť. Myslím si, že to celé pozostáva z troch rovín, ktoré musíme pri našich úvahách zohľadniť. Na prvom mieste je samotná legislatíva, ktorá sa týka schvalovania. Tu nezdielam vaše nadšenie v tom zmysle, že máme dostatok európskej legislatívy, ktorá sa môže uplatniť. To podľa môjho názoru nie je pravda. Texty, ktoré vznikli v súvislosti s tou katastrofou Erika, ten balík, to je niečo iné. Potom je tu ďalší balík, ktorý nemôžeme na túto oblasť aplikovať. A myslím si, že ne, nemôžeme iba čakať na nejaké konkrétne následky, aby sme zistili, aké sú tu rizika, čo sa môže udieť. Tu nestačí iba kritizovať British Petrol, ale musíme si uvedomiť aj to, že keď vydáme legislatívu, tak dôležité je nielen konať po nejakých nešťastiach, ale predchádzať chybám. Musíme sa poučiť z minulosti a musíme sa zamýšľať nad našou budúcnosťou. Podľa môjho názoru by sme mali mať takú európsku legislatívu, ktorá by sa mohla uplatňovať v tejto oblasti. A to je niečo, na čím sa mali zamýšľať. V zásade sú tu iba národné zákony, napríklad anglosaské právo, norské právo a tak ďalej. To je to, čo v zásade platí pri takomto povolovaní. Potom druhá vec sa týka ručenia, respektíve zodpovednosti. Toto je podľa môjho názoru veľmi dôležitá otázka. Ináč sa to rieši v USA, keď si porovnáme situáciu v, v Európe. A to veľmi výrazne ovplyvňuje aj potom tie hospodárske dôsledky a správania. Ak môžete byť braní na zodpovednosť, keď ide o znečisťovanie, ktoré spôsobujú napríklad aj lode, ak sú tam aj hospodárske rizika, tak samozrejme príjmete e, potrebné opatrenia. Ak ale mm, aktéry nie sú konfrontovaní s e, konkrétnymi dopadmi, tak nekonajú. Tak to jednoducho je. Čo sa týka fondu, samozrejme je to určitá myšlienka, ktorou sa môžeme zamýšľať, ale za, tý, za toho predpokladu, aby to nefungovalo tak, že jednotliví aktéry potom nebudú niesť žiadnu zodpovednosť, ak by teda v určitých prípadoch sa mohol využiť takýto fond. Lebo celé by to viedlo k tomu, že by sa postupoval tak ako doteraz, ako British Petrol v Mexickom zálive. A teraz tretia otázka. Tá sa týka kontroly, monitoringu. Samozrejme veľmi dobré, keď na papieri sú jednotlivé kontrolné postupy, Niekto povedal, že americká kontrola je pomerne prísna. Ja s tým plne nesúhlasím. Zdá sa, že prezident Obama tri týždne pred týmto nešťastím plánoval sprísniť kontroly, ale nakoniec e, ropný priemysel sa proti tomu brániť. Povedali, prečo máme dobrú technológiu, nepotrebujeme prísnejšie pravidlá a preto si musíme položiť otázku, ako to vlastne je s tými kontrolami. Samozrejme, dôležité sú aj úvahy na globálnej úrovni a dôležité si uvedomiť aj to, ako sa poučíme z tohoto prípadu, ako sa odkloníme od doterajšej ropnej spoločnosti. Lebo vidíme, že rezervy na súši sa zmenšujú, preto sa teraz eh, robia vrty mm, už mimo pobrežia Okrem toho emisie, ktoré vznikajú zo spalovania uhlovodíkových palív, ovplyvňujú našu klíma, klímu. Dôležité je sa pre, prejsť na tú etapu, kde, kde opustíme ropu. A podľa mňa táto udalosť v Mexickom zálive je dobrým signálom, aby sme skutočne konali, lebo tie dopady, tie finančné dopady aj pre samotnú spoločnosť BP budú obrovské. Sú tu odhady, ktoré hovoria, že Ehm, škody dosahujú 19 až 49 miliard amerických dolárov, čo sú skutočne obrovské sumy. BP ručí za tieto škody voči štátu, pričom ale vieme, že je zložité vytvoriť aj fond vo výške 20 miliard dolárov, no ako by sme vytvorili fond vo výške 50 miliard, to bolo ešte ťažšie. A toto sa bude týkať celého ropného priemyslu. A tu sa vraciame k tej otázke, ktorá bola položená že samozrejme môže tu byť takéto želanie. Ropný priemysel chce vytvoriť takýto fond. Je to niečo podobné, čo platí pre prípad e, katastrof na mori v súvislosti s loďami. Tu sú určité finančné riziká, ktoré súvisia s ťažením ropy, preto sa vytvorí tento fond, ktorý sa využije a ktorý bude všetko pokrývať do určitej výšky, ktorý odškodní obete. Zajtra sa uskutoční vypočutie práve k tejto otázke. Je tu interskupina, ktorá zasadá. Bude tam aj generáliteľstvo, energetika, budú tam vládne organizácie, ropný priemysel. A práve dôležité bude položiť otázku o súčasnom stave legislatívy a dôležité sa pýtať na súčasný stav kontrol a ako môžeme bojovať proti znečisťovaniu otázku zabierze. Ďakujem veľmi pekne. A ako ďalší bude hovoriť pán poslanec Barcas a potom ako ďalší Michel Erivarzi. Ďakujem pán kolega, ďakujem pán predseda. Z veľkej časti súhlasím s tým, čo práve povedala pani Lepáš. Myslím si, že veľmi dobre vyjadrila a zhrnula naše naše obavy, pretože krízy, a je toto kríza, ale krízy môžu mať očistný charakter. Tá katastrofa, ktorú momentálne v Golfskom e, zálive prežívame, táto nás môže poučiť. A to prvé poučenie, ktoré si môžeme osvojiť, je, že o spoločnosti pre minerálne oleje nepovažujú bezpečnosť za prvotné a prvoradé. Eh, prvoradú hodnotu. Čo sa týka samozrejme využitia, ťažby, eh, ťažby ropy a tak ďalej, tuto nebrali za absolútne 100% tie bezpečnostné normy. Eh, tie všetky tie krízy za posledné roky a na boj s nimi sa vydalo um, viac ako 39 miliard dolárov na hľadanie nových zdrojov a viac ako 20 miliónov dolárov na oblasť, na oblasť uh, vedy a výskumu. A myslím si, že tieto čísla uh, ilustrujú tú skutočnosť. Myslím si, že sa musíme skutočne poučiť my v Európe z toho, čo sa udialo v Spojených štátoch. Je potrebné, aby sme urobili nezávislé nezávislú kontrolu bezpečnosti na ropných plošinách v európskom priestore. Bolo by dobre, keby sme monitorovali e, stávajúcu situáciu. Komisia na začiatku povedala, že je množstvo európskych predpisov, ja ale zdieľam názor pani Lepáš, je veľké množstvo právnych aktov, ale väčšinou väčšina e, týchto predpisov e, sa urobila po katastrofe Erika a, a toto sa nevzťahuje vždy na znečistenie životného prostredia ropnými plošinami. Vážení zástupcovia komisie, 7. júla sme naplánovali diskusiu v parlamente a mali by ste súhlasiť s tým, aby ste vytvorili pre parlament prehľad v celkových právnych predpisov, ktoré platia, ktoré sa vzťahujú na ropné vrtné plošiny. Takže mm, keď budeme v júli mať túto rozprávu, môžeme potom e, my ako poslanci mať k dispozícii e, tento prehľad ktorý vytvorí komisia, ktorý zostaví komisia, tak aby sme vedeli, aké pravidlá teraz, aké predpisy právne teraz platia a ktoré nie, aby sme mali dobré východisko na diskusiu toto je veľmi zaujímavé. Je tu, je tu agentúra so sídlom v Lisabone. Táto agentúra má odborné vedomosti, ale keď si niekto prečíta jej, um, jej stanoví, tak sa zistí, že táto agentúra bola vytvorená uh, za účelom boja s katastrofami spôsobenými znečisteným mori loďami, lodnou dopravou. Ale čo sa týka vrtných plošín, tie sa tam neuvádzajú. Čo sa týka EMZI, tu, by sme mali, jej kompetencie by sme mali rozšíriť, myslím, aby sa mohol využiť know-how, ktorým disponuje práve na znečistení životného prostredia a morského prostredia práve ropnými vrtnými plošinami. Potom, Myslím, že je tu istá metóda alebo východisko, ktoré by sa mohlo použiť pri takej skutočnej ropnej katastrofe. E, sú tu e, takéto núdzové plány a pokiaľ by tie plány neboli, tak ich musíme vypracovať tak, aby sa využívali aj v rámci EMZY. Myslím si, že sa to už povedalo, že tu máme dosť, že my máme v európskych vodách um, dosť veľa ropných vrtných plošín, ale tieto sú väčšinou prevádzkované Norskom. Aká je spolupráca v tejto oblasti s Norskom? Keď sa chceme z tejto katastrofy poučiť, tak by sme mali takisto nadviazať kontakt s norskými orgánmi, tak aby sme spolu s Norskom koordinovali príslušné opatrenia. Ehm, dobre, teraz pomoc pre obete. Um, ja som eh, bol zhrozený, keď som zistil, že v rámci reakcie na eh, na znečistenie životného prostredia loďami ako Prestige a Erika, že až vtedy sa začala zriadovať fond uh,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 lode prepravujúce ropu. Komisia s tým začala, bolo to v roku 2001. Komisia predložila revidovaný návrh a v roku 2002 a odsedy nám to leží e, na stole. Prečo sa tento fond nezriadil, tento očkodňovací fond? prečo sa na tom nepracovalo. Teraz by sme ho mali ale v ďalšom čítaní v podstate rozšíriť. A ďalší bod. Viac ako 45 všetkých vrtných plošín sú staršie ako 15 rokov, väčšinou sú 17-ročné, v podstate by sa mali demontovať a toto je technicky veľmi komplexná záležitosť. Máme tu veľmi málo know-how. My tu máme veľmi veľa zariadenie, to sú 10 tisíce kilometrov vedení. Toto je obrovsky riziková akcia. Keď sa tu niečo nepodarí, tak sa to znečistenie na mori môže absolútne zvýšiť. A moja otázka na komisiu, ako to vyzerá do budúcnosti? Zaoperáte sa s tým? Ako sa bude pokračovať s tou demontážou eh, tých amortizovaných vretných plošín? Ako to môžeme upraviť a zrealizovať? Ako môžeme tieto eh, spoločnosti uh, Eh, ropné spoločnosti eh, zaviazať, aby sa na tom podielali, podielali, pretože oni majú finančnú zodpovednosť. Ďakujem, hovorí pán predstav, predsedajúci, pani Rivazi a potom, potom bude naslovať pán Bas Eithaut. Ďakujem komisii za túto možnosť diskusie Samozrejme, my sme výbor, ktorý sa zaujíma o túto tému, vlastne zodpovedný za túto tému a je pre nás zložité získať potrebné informácie od priemyslu. Môj asistent sa obrátil na zástupcov priemyslu a dostal všade rovnakú odpoveď, že ju dostaneme neskôr. V Severnom mori je niekoľko desiatok vrtných plošín. A podľa môjho názoru je dôležité vedieť, či môže aj tu prísť také nehode, ako v Mexickom zálive, akým dojde škodám. To znamená, že ako by mohla, mohol ropný priemysel reagovať na takýto problém. My sme boli šokovaní, že sa vôbec nerátalo s tým, že vo výš, hĺbke 1500 metrov sa nerátalo, že mohlo dojsť nejakým problémom. Preto sa potom pripravil ten lievik, potom sa zistilo, že sa tam tvoria nejaké kryštály. Dva mesiace neskôr ešte stále uniká ropa. Tu sa spomínalo, že tu sa ťaží približne v hĺbke 100 metrov. Poďme niekoľko desiatok rokov dozadu. Tam bola udalosť Estox 1, kde vybuchla ropná plošina a trvalo 10 mesiacov, kým sa e, zastavil únik ropy. To bolo 1979 a tá hĺbka bola iba 50 metrov. Druhá nehoda v roku 2009 v blízkosti Timoru. Ropná plošina, vrtná plošina e, vrtala v hĺbke 80 metrov a došlo k úniku ropy a trvalo 3 mesiace, kým sa zastavil tento únik. Toto teda znamená, že pri tých 27 plošinách, ktoré máme v Severnom more, mori, keď si uvedomíme, aký je ich vek, tak nemáme tu žiadnu záruku, že sa niečo podobné nemôže u nás stať. Hovorili ste o stupcemi priemyslu, pýtali ste sa ich na to, či sú tam dostatočné možnosti na to, aby sa prípadný únik zastavil? Máte nejaké záruky alebo nie? Ak nie, bolo by dobré zastaviť celý systém. A po druhé, kontrola. Mňa by zaujímalo, kto kontroluje tieto plošiny. Spomínala sa tu agentúra, ktorá za normálne okolnosti je zodpovedná za kontrolu mobilných platform, teda e, lodi, a nekontroluje ropné plošiny. Tu by som chcela požiadať, aby komisia zabezpečila to, aby sa úlohy kompetencie agentúry rozšírili lebo v tejto oblasti môžu konať iba členské štáty a tu môže dojsť ku konfliktu zájmov. To niečo som zistil aj Obama. Jedni poskytujú povolenia a na nich plýva e, ropný priemysel. Dôležité bola kontrola kontrolórov, aby som takto povedala. A potom tretia vec. Tieto plošiny, ktoré vrtajú z hĺbky aj 3000 metrov, čo je veľmi zložitá situácia. Keď vidíme, čo sa teraz udialo, je vôbec možné poskytnúť takéto povolenie? Podľa mňa je dôležité objasniť túto otázku ešte predtým, ako Írsko poskytne povolenie e, na vrty v hĺbke 3000 e, metrov, aj keď vidíme, že v hĺbke polovične, teda 1500 metrov, nevie zastaviť únik. Pán Bajsek. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem komisii za stručný výpočet všetkých tých smerníc a všetkých akčných krokov, ktoré podnikla komisia, ale nie som celkom uspokojený s tou poznámkou, že teraz už vlastne vedia, že je veľmi veľa smerníc, ktoré sa uplatňujú, pretože ja si nemyslím, že to je pravdou. A teraz sa zamerame na jednu konkrétnu otázku, ktorá je veľmi e, jednoduchá a to je právna zodpovednosť ropných e, spoločností. Keď sa niečo proste naozaj stane, kto za to zodpoveda? V 1999, keď prišlo k, ku katastrofe Erika, mali sme takúto legislatívu a potom sme museli v podstate rozmýšľať o tzv. balíkoch v nadväznosti na právnu zodpovednosť takýchto dopravných e, prostriedkov, ktoré prepravujú ropu. Takže teraz máme právnu zodpovednosť zodpovednosť, pokiaľ ide o prostriedky prepravné, ale nemáme takúto právnu zodpovednosť v nadväznosti na ropné súpravy. To znamená, že komisia ho hovorí, že je potrebné sa zamerať na príčiny e, toho, čo spôsobili, čo vlastne spôsobilo túto katastrofu. A keďže nevieme, čo je príčinou, tak sa chcem opýtať, že či je táto zásada, ten, kto znečistuje, platí, naozaj platná aj v EÚ pretože e, smernica e, o environmentálnej právnej zodpovednosti tá vlastne celkom jasne konštatuje, že spoločnosti sú právne zodpovedné len ak to má v podstate len dopad na vodu v rámci rámcovej smernice o vode alebo na pôdu alebo na, e, v nadväznosti na smernicu o živočišných druhoch a habitátoch. A pokiaľ ide o smernicu o ťažbe, tam sa hovorí v podstate o škodlivých veciach pre ľudské zdravie, ale to nie je v podstate v tom zmysle, v ktorom by sme to potrebovali, v, e, v tom um, poňatí, že ak by naozaj prišlo k nejakej katastrofe na ropnej súprave, na vrtnej súprave, uh, tak by potom potre- bolo potrebné, aby tieto spoločnosti naozaj niesli právnu zodpovednosť ide aj ochranu morskej vody, alebo komisia v podstate špecificky chce vypracovať takúto, e, takýto návrh smernice, pokiaľ ide o právnu zodpovednosť, pretože nepotrebujeme veľmi veľa výskumu jednoducho na takéto veci, potrebujeme len jednoduchú odpoveď. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz budem hovoriť ja a potom ďalší. Ja e, som už v máji hovoril o projekte, o návrhu uznesenia, ktorú ale pred, konferencia predsedov neprijala. A napriek tomu to povedlo na veľmi, zau, veľmi zaujímavé rozprave diskusii v Štrásburgu. A chcem takisto podporiť pána kolegu Zébera a možno, že by bolo fakt dobre, aby sme sa vrátili na pôde farma, parlamentu e, k takejto e, téme a pripravili uznesenie nasledujúce. Mm, už druhý raz, tak ako e, v Štrásburgu, sa s nami rozpráva predstaviteľ riaditeľstva energetiky, ale potrebné je tu, aby sme sa viac uh, e, dosť, alebo aby sme mohli diskutovať aj s komisárom e, pre ochranu spotr- e, životného prostredia, pretože sa nám zdá, že je to nedostatočné tá, to zastúpenie komisie, pretože je dobré, keby um, to komisia pre energetiku, um, pre výbor pre energetiku to posunul a dal to aj na vedomie pre ľudí z DG, z DG ochrany životného prostredia. Je, myslíme si, že uh, komisia zľahčovala, absolútne zľahčila z právu z Európskeho parlamentu, ktorá bola previazaná na uh, um, ropovod Nord Stream. Okrem parlamentu uh, komisia nič nerobila v tejto veci. No a prečo? Ja si myslím, že v mnohých prípadoch, pretože uh, takýto prípad je, uh, je, vlastne, je to vlastne trecia plocha medzi ochranou životného prostredia a priemyslom, že podliehame tomu tlaku priemyslu ako keby sme tak menej rozvážne pozerali na záležitosti previazané s ochranou životného prostredia. Takže toto odkazujem komisárovi. E, v tomto roku sa na morskom dne Čiže sa v morskej oblasti e, objavilo 32 prípadov, kedy bolo treba ukončiť prácu na takýchto plošinách, e, vrtných plošinách a keď si zoberieme, že máme 103 um, plošin na Norsko, v Norskej oblasti a e, v, 44 má životnosť ešte asi 5 rokov z nich a 26 je už po životnosti, e, kedy mohli vlastne mohli vlastne pracovať a byť prevádzkované, ale oni e, im predlžili životnosť. Myslím si ale, že technologické podmienky sa za posledných 30 rokov dosť zmenili a je potrebné to skontrolovať znova. A ja nechcem, aby sa používali argumenty, že nepoznáme e, pôvod e, takéhoto takéhoto, takéhoto, takéto udalosti a čakáme, aby sa nám objasnili. No, tá štosť je veľmi jasná. Ropa je, sa, nachádza, sa nachádza pod morským dnom a je tam nejaká rúra, ktorá, ktorou sa to ťaží. Takže musíme mať jednoducho používať pri ťažbe ropy z morského dna, musíme používať jednoducho tam technológie, ktoré nám 100% zabezpečia bezpečnosť týchto technológií. Pretože uh, 20 miliard sa poskytne, a to pod tlakom USA, na um, vy, zaplatenie, zaplatenie škôd spôsobených, ale keby sa to udialo v nejakej chudobnejšej, chudobnejšej oblasti, kde nebude partnerom e, alebo naprotivkom e, USA, nikto by nikomu nezaplatil za dopady takejto e, katastrofy. Ďakujem Peter Líze a za ním bude hovoriť, po ňom bude hovoriť pani Linda McEvan. Áno, ďakujem. Pán podpredseda, milý Bohuslav, ja sa chcem pripojiť k tomu, čo si povedal. Za prvé chcem poďakovať Richardovi Zeberovi, že dal túto tému na program rokovania, pretože to aj ľudí v Európe sa, o, sa s tým zaoberajú. A musíme si zvážiť tie dopady. A pre mňa je najdôležitejším dopadom to, čo povedala Corinne Lepáš a aj čo pán predseda povedal minulý týždeň vo svojom prejave že musíme mať ďalší argument za to a na to, aby sme zredukovali našu závislosť na rope, aby sme sa koncentrovali na obnoviteľné zdroje energie. Uh, my musíme jednoducho ďalej diskutovať štruktúru tých legislatívnych návrhov. Pre nás je absolútne jasné, že pri obnoviteľných zdrojoch energie sú isté rizika, takže nemali by sme e, urobiť tie zákony tak, aby pravidlá pre obnoviteľné energie boli prísnejšie ako pre mnohé iné. Keď diskutujeme o bio, um, bioprúde, tak uh, o, o bioproduktoch. My vieme, že každý liter biobenzínu, aj keď nemá, nie je vyprodukovaný v absolútne 100% bioekologických podmienkach, toto môže nahradiť liter ropného, benzínu z ropy. A keď a keď sa prevráti e, cisterna s biobenzínom, tak nemáme také dopady, ako keď nám vytečie ropný benzín. A napríklad kadmium vo fotovoltaike a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to by sme nemali jednoducho príliš akcentovať práve s ohľadom na to, aké problémy a dopady majú fosílne zdroje. Uh, toto je, tre, je jednoducho treba si zvážiť. Takže to je jedna vec. Druhá vec, otázka na komisiu. Zástupca komisie upozorňuje na to, že v európskych vodách je hĺbka vody menšia. Ja som to nepochopil presne, možno to bolo e, chyba prekladu, že priemerne je to 90 až 100 metrov a potom som rozmal, že ide to, že je tam aj 200 metrov a dokonca až 700 metrov, takže myslím, že 700 metrov to je dosť veľká hĺbka a tu nebude samozrejme jednoduché zapchať tie diery po vrtoch, pokiaľ by sa stala nejaká nehoda. Takže Vieme, že eh, BP mm, ťaží pred Četlanskými ostrovmi v hĺbke 400 metrov. Takže otázka na komisiu. Je to skutočne značné riziko porovnateľné s Mexickým zálivom alebo um, máme mechanizmy, ako zabrániť takýmto katastrofám? A za druhé, to je tá skutočná, uh, skutočný počet eh, vrtných plošín v európskych Eh, v európskych eh, vodách. Ja som počul o 27, potom som eh, počul o 430 plošinách z ministerstva. Komisia nám ako si nehovorí o presnom čísle. Norská vláda vydala moratórium na uh, vrty v, na hlbokom mori. Teraz otázkou je samozrejme, čo to znamená. Je to 1500 metrov? a pokiaľ 1500 metrov áno, ako hlboko sa dá ísť a čo s tým urobíme. Takže toto by som chcel vedieť od Európskej komisie, to je jedna vec. A druhá vec, chcel by som takisto hovoriť aj o téme, o ktorej hovoril Ajkut, a to je ručenie za, za dopady ekologických udalostí. Keď to mám správne v pamäti, tak tieto medzinárodné vody a takisto tie plošiny, ktoré sa nachádzajú na mori, tieto sú z toho vylúčené s tým, že toto musí upraviť medzinárodná konvencia. Ale uh, ja som to ja mám skúsenosť z iných oblastí, pokiaľ budeme čakať na medzinárodné inštitúcie, tak si počkáme aj 20 rokov. A toto by bola zase konkrétna otázka na komisiu, do akej miery sa dostalo medzinárodné spoločenstvo pri úprave takej, takýchto dopadov. Ja nepoznám žiadnu medzinárodnú konvenciu o o znečistení, znečistení životného prostredia ani tankermi, ani e, vrtými plošinami. A pokiaľ tu nie je nič, tak potom, myslím si, by sme sa mali relatívne rýchlo dohodnúť na európskej legislatíve na tejto téme. E, ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani McEwen a potom Elena Mantnesku. Um, you, you, um, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Pred pár týždňami sme vlastne o tejto veci hovorili a hovorili sme o tom, že by sa o tom malo diskutovať na plenárke. Vtedy sme si vravili, že asi to nie je ešte ten správny čas. Ja samozrejme, mi nevadí to, že som to uviedla. Niekedy v podstate, e, pokiaľ ide o uznesenia, tak robíme chyby, pretože ľudia rýchlo chcú v podstate nejaké tlačové vyhlásenia urobiť a pritom potrebujeme vlastne čas na to, aby sme si to preštudovali. Čo je zaujímavé, Peter Líze má pravdu, pretože ja som dnes tiež počula samozrejme veľmi rozdielne e, číselné údaje, pokiaľ ide o to, že koľko máme takýchto ropných plošín, aké hlboké sú tie vrty a tak ďalej, či je to vnútroštátna legislatíva, ktorou sa riadia, alebo európska legislatíva, kto o tomto rozhoduje, že či je vlastne možné začať ťažiť a tak ďalej. Takže ja si myslím, že by bolo dobre, keby vlastne komisia najprv e, vlastne nám dala tie základné fakty, koľko je takýchto ropných súprav, aké sú staré, v akých hĺbkách ťažia, sú blízko pobrežia, ďaleko od pobrežia a tak ďalej. Tie všetky základné informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme to pochopili. Myslím si, že takéto informácie sú k dispozícii, len je ťažké tieto informácie nájsť na jednom mieste. A potom by sme potrebovali základné fakty, kto za čo zodpoveda. Uh, v USA, tak som to pochopila, je to federálne rozhodovanie, pokiaľ ide o vrtanie na ropu a to sa týka toho, že ako ďaleko v podstate ste od pobrežia. A teraz sa pozerám na poznámky pred tým, ako prišlo vlastne k tejto katastrofe do môjho e, zošita. V USA je to 3 mesiace, 3 e, míle od pobrežia do troch míl je to vnútroštátne rozhodnutie, nad 3 míle je to federálne rozhodnutie. A samozrejme, že pokiaľ je to nejaký návrh z legislatívy, že vždy v podstate ten štát by mal mať viac a viac pod kontrolou práve takéto vrtanie na ropu, to, o to sa snažia. A my by sme potrebovali vedieť vlastne, že čo sa deje momentálne na tej vnútroštátnej úrovni, na európskej úrovni a tak ďalej. Niekto hovoril, že to bude v stredu večer o 9, pokiaľ ide o takúto rozprávu, ktorú budeme mať v rámci plenárky, pretože v stredu večer o 9 to nie je bohužiaľ najlepší čas na takúto rozprávu. Ja si myslím, že pre touto rozprávu by bolo užitočné a ja som cel presvedčená, že um, taký ten hárok so základnými faktami by komisia mohla e, nám poskytnúť a podeliť sa o tieto fakty s nami, aby sme mohli byť aj my informovaní. A potom by som chcela počuť od komisie, a to je vlastne otázka, počúvame tieto rôzne údaje, pokiaľ ide o hĺbku. E, skutočne niektoré krajiny povolujú hĺbšie vrty ako iné krajiny napríklad Írsko, e, rozhodnutie írskej vlády, aké je v podstate časový ten harmonogram, pokiaľ ide o toto rozhodnutie, ako dlho to trvá a tak ďalej. Je EU vôbec zapojené do tohto rozhodovania? A nakoniec by sme sa mali dohodnúť na tom, aby sme skutočne hovorili o tejto otázke a preto sa obraciam na komisiu. Potrebujeme samozrejme vedieť presne, že čo sa stalo v USA. Potrebujeme potom získať vlastne patričné závery. Musíme vedieť vlastne, že čo sa deje, pretože teraz sa niečo stalo a nie je možné to zastaviť. A naozaj tie účinky sú devastujúce, pretože obviňovať firmu, to je v poriadku, keď eh, však táto firma zbankrotuje, keď pôjde <clears throat> do likvidácie, tak v konečnom dôsledku to zaplatí vlastne daňový poplatník. Takže potrebujeme sa pozrieť a musí to byť trošku dlhodobý horizont a komisia, hádam, by nám mohla povedať, že kedy budeme mať všetky tieto fakty k dispozícii a komisia by nám mala povedať, že kedy v podstate o tomto začne debatovať október, september, november, kedy budete môcť povedať, áno, všetko máme, čo potrebujeme a teraz budeme robiť kľúčové rozhodnutia. Zabíže głos. Ďakujem. Ako ďalšia bude hovoriť pani Helena Antonesku, ako ďalšia pani Radvile Vonku Majte. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že sa koná táto rozpráva. Ďakujem pánovi Zeberovi za to, že to umožnil, že môžeme takto diskutovať s komisiou. Ja by som chcela nadviazať na kolegu Sonika a Zebera, ktorí si želajú uzneseniu parlamentu v tejto súvislosti, lebo podľa môjho názoru ide o vážnu vec. Únik ropy začal v apríli a je to pravdepodobne najväčšia ekologická katastrofa v histórii. A ako už povedal kolega Zeber, toto celé mohlo viesť tomu, že by USA sa začalo, začalo ináč myslieť o energetike a o životnom prostredí. To, čo mňa znepokojuje, je otázka rizika. A myslím si, že tu je dôležité, aby komisia spolupracovala s členskými štátmi. Dôležité je vykonať isté hodnotie, hodnotenie, aby sa zistilo, či sa v súčasnosti na vrtných plošinách vykonávajú inšpekcie a či oni hodnotia aj prevádzkové rizika Potom dôležité je to, ako sa posudzujú tieto rizika, lebo samozrejme vieme, že neexistuje ani nulové, ani 100% riziko. Samozrejme vieme, že prevádzkové náklady e, takýchto vrtných plošín sú veľmi vysoké. Je to v prípade niektorých plošín milión dolárov denne. No a čo sa týka ekologických vplyvov, aj tie sú veľmi rozdielne a práve preto musíme zabezpečiť, aby riziko takýchto aktivít neprekročilo potenciálny zisk, lebo ináč vzniknú bezpečnostné problémy. Tu ide o BP, o štvrtú najväčšiu spoločnosť na celom svete a musím povedať, že táto spoločnosť je skutočne neschopná zvládať tieto problémy. Teraz by chceli prísť s určitými s určitou požičkou alebo s určitými dlhopismi, aby pokryli e, tie škody. Všetci si musíme položiť otázku, čo by sa stalo, keby išlo o menšiu spoločnosť, keby ona niesla zodpovednosť za, pod- za podobnú katastrofu, keby nebola schopná zvládať e, tie finančné dopady. Rovnako ako pán Zejber sa chcem spýtať, či by sme sa nemali zamyslieť nad tým, ako to riešiť na európskej úrovni, či sme nemali vytvoriť určitú task force, ktorá by sa zaoberala takýmito katastrofickými prípadmi. Podľa môjho názoru je to niečo, čím by sa mala zaoberať komisia keďže viem, že plánuje určité legislatívne návrhy. Mali by tu byť aj prísnejšie podmienky, čo sa týka schvalovania takýchto aktivít a po, prípadné povolenie musí byť prepojené so splnením prísnych podmienok, ktoré sa majú týkať aj prípravy, samotného personálu a je to tak, že samozrejme tie ropné plošiny sú veľmi rozdielne a tá príprava personálu musí súvisieť s danými geologickými podmienkami. Potom sú tu zmluvné podmienky, ktoré musíme tiež zohľadniť. To znamená, aby sme neumožnili, aby sa niektoré podniky schovali za e, komplexnými zmluvnými podmienkami aby nedochádzalo takýmto nehodám. Elena teraz... E, Ďakujem, Elena. A ako ďalšia pani Radvili Morkunajte. A posledný, ako posledný bude hovoriť pán Poc a potom dostane slovo komisie. Komitetui už, už galimíbe, galimybę turėti šitą svarbe diskusie. Ja sa chcem poďakovať výboru za túto mimoriadne dôležitú diskusiu pretože táto katastrofa v Mexickom zálive mala, teda otvorila mnohým e, oči. My sme hovorili, predtým o mechanizme náhrady škvot, ale pri tejto katastrofe dúfam, budú tieto diskusie pokračovať, pretože dnes diskutujeme a sláče sme uh, um, videli, že um, ehm, BP ako spoločnosť je obviňovaná, vlastne spochybňujú sa súvislosti týkajúce sa jednotlivých povolení a dopadová štúdia z ohľadu životného prostredia sa vyhodnocoval viackrát jednostranne a nebolo to niestranné. Takže mali by sme si možno, že by sme sa mali v našom myslení vrátiť trochu späť na začiatok celého toho procesu. A takisto um, prihliadať na dopady pre Európsku úniu by to bolo možno jednoduchšie um, možno by to bolo jednoduchšie vysporiadať sa s dopadmi takéto mm, ekologickej katastrofy, ale pre jednotlivé podniky to je samozrejme veľmi ťažké. Komisia je toho názoru, že predovšetkým takéto ropné spoločnosti mm, musia zaviesť také celkové odškodnenie. Pretože keď budeme hovoriť o e, tretich krajinách, ktorí nepatria do, do EÚ, tak môžeme uviesť ako príklad vrtnú plošinu, ktorá je um, vo vlastníctve Ruska v Baltickom mori a ja chcem, či je Európska únia uh, takisto, či rokovala teda a, uh, s aj s Ruskom. Je veľmi stručný a smeruje blí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moja moja otázka mm, ide vlastne e, trochu bližšie. My máme mŕtvom, e, mŕtvom pardon, sa nachádza vrtná plošina Jebel Al Aid. Al Said. Um, tam bola takisto havária. Otá, moja otázka je, či komisia takisto monitoruje túto haváriu, pretože um, pretože sa o nej veľa v médiách nevie, a pretože momentálne už je v Egypte turistická sezóna a egyptská vláda sa ju snaží nejakým spôsobom uh, kryť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz by som chcel poprosiť pána Jana Panka, aby sa vyjadril v mene komisie. Thank you, Mr. Chairman, and, and, uh... Ďakujem vám, pán predseda, a ďakujem všetkým členom vášho, tohto výboru, ktorí sa láskavo podelili s nami o svoje názory. Celý rad otázok, ktoré tu odzneli aj tá diverzita, tá rozmanitosť týchto otázok je naozaj veľmi vysoká a nech sa budem snažiť akokoľvek, pravdepodobne neuspokojím každého, ale samozrejme, že budem sa to snažiť urobiť na základe tých poznámok, ktoré som si urobil. Hada by som chcel a v podstate odpovedať jednému rečníkovi za druhým. Takže pôjdeme tematicky. V prvom rade tam išlo o otázku toho, že aká legislatíva kde platí, a kto rozhoduje o čom a tak ďalej. Takže akýkoľvek členský štát podľa zmluv o EÚ od, podľa toho primárne, tej primárnej legislatívy dáva členským štátom absolútnu suverenosť v nadväznosti na to, aké zdroje prírodné chcú využívať na svojom území. To znamená, že každý členský štát vlastne rozhoduje o tom, že či povolí akýkoľvek druh prieskumu, výskumu, pokiaľ ide o uhlovodiky na ich území. Ako náhle sa rozhodnú, že existuje európska legislatíva, ktorá v podstate ich nutí k tomu, aby takéto licenčné práva alebo akékoľvek iné práva udelovali, pokiaľ ide o využívanie takýchto prírodných zdrojov. A to tak, že je v podstate v duchu spoločného trhu možné vlastne, aby všetci všetky e, štáty sa tohto zúčastňovali. A ako náhle takýto operátor získa licenciu, tak je viazaný legislatívou daného členského štátu, musí uspokojiť všetky potrebné e, požiadavky, v prvom rade pokiaľ ide o získanie licencie tohto povolenia a potom v druhom rade samozrejme pokiaľ ide o samotné operácie, ktoré potom vykonáva. Táto legislatíva je samozrejme vnútroštátne špecifická, ale každú túto legislatívu vlastne vytvorili na základe uplatniteľnej európskej legislatívy. Samozrejme, že musíme istú kritiku a sme, sme si museli vypočuť v rámci tejto rozpravy, že nie dostatočne sa táto legislatíva uplatňuje a konkrétne, pýtali ste sa na konkrétne veci. Myslím si, že existuje istá legislatíva, ktorá pokrýva každý aspekt všetkých týchto e, operácií, ktoré musí potom takýto prevádzkovateľ robiť. Sú smernice, ktoré určujú, ktorá legislatíva bude platiť v patričnom členskom štáte, pokiaľ ide o technické požiadavky. To znamená, že máme smernicu, ktorá hovorí o tom, že aké vlastne sú požiadavky v nadväznosti na <clears throat> takéto zariadenie v potenciálne nebezpečnom prostredí, čo vlastne musia splňať takéto zariadenia, čo musia splňať, pokiaľ ide o výbušné prostredie a tak ďalej. Čiže je tu celý rád rôznych technických požiadaviek, ktoré musia byť zapracované do vnútroštátnej legislatívy a musia prirodzene platiť pre každého z takýchto prevádzkovateľov. Okrem toho samozrejme paralelne máme legislatívu na základe európskych smerníc, ale vo forme vnútroštátnej legislatíve, pokiaľ ide o chránenie zdravia a bezpečnosť pri práci e, tých ľudí, ktorí pracujú v takýchto e, podmienkach. Okrem toho máme legislatívu a dosť rozsiahlu legislatívu v nadväznosti na rôzne environmentálne aspekty týchto operácií. Asi by som mal povedať, že na začiatku keď sa členský štát vlastne rozhoduje o tom, že aké prírodné zdroje vlastne chce začať využívať, respektíve robiť e, prieskum a potom ťažbu, tak ak by tieto zdroje nerastných surovín boli m, niekde vo vodách, ktoré sú mimo pobrežia, tak samozrejme musí vlastne sa riadiť e, smernicou o e, námornej stratégii Ide tam o tak povediať mentálny rámec, ktorý bol stanovený a každý členský štát si musí stratégie vypracovať, aby naozaj išlo len o udržateľné operácie v vodách tohto štátu. Takže to je samozrejme veľmi dôležitý uh, krok a ospravedlňujem sa, že som to nepovedal hneď na začiatku. Takže teraz budem hovoriť niečo o tých samotných operáciách, technické normy E, bezpečnosť ľudí, ako aj prostredia pokrývajú rôzne e, zákony. Ide o vnútroštátnu legislatívu, ktorá ale v podstate má základ v legislatíve EÚ. A samozrejme monitorovanie, pokiaľ ide o konanie v súlade s e, touto legislatívou, toto si robia patričné členské štáty. Niektoré členské štáty majú jeden jediný regulačný orgán, niektoré majú dve, také, dva takéto orgány alebo aj viac takýchto orgánov, pokiaľ ide o špecializáciu v nadväznosti na zdravie, ochranu životného prostredia a tak ďalej. Niektorí majú len jedného jediného regulátora, pokiaľ ide o takéto takúto ťažbu na mori. Toto je primárne samozrejme tá vnútroštátna zodpovednosť, pretože logicky v podstate sa predpokladá, že je to ten patričný členský štát, ktorý suverenie môže rozhodovať o využívaní patričných nerastných surovín. Ale samozrejme, že my vždy e, zvoláme stretnutie, pokiaľ ide o takúto ťažbu na mori a začneme vlastne diskutovať s vnútroštátnymi administratívami. Budeme s nimi diskutovať vlastne o tom, že aké praktiky v podstate oni uplatňujú. A myslím si, že každý, bez toho, že by sme už dopredu v podstate nejaké závery vypracovali, vidíme aj na základe skúseností z USA, že nie vždy tieto regulačné orgány v podstate všetko majú, tak povediať, na mieste. To znamená, že sa musíme sami seba opýtať, ako sa od seba odlišujú tieto regulačné orgány a uvidíme v podstate, čo vznikne z tejto diskusie, ktorá sa bude konať v piatok a ako budeme potom ďalej pokračovať v nadväznosti na európskeho občana a európske životné prostredie. Tak ako som povedal, akákoľvek legislatíva nám nemôže e, poskytnúť e, a zaručiť absolútnu bezpečnosť, pretože samozrejme, že minimalizovanie rizika e, môže v podstate, e, môžeme ho zabezpečiť len optimálnou e, optimálnym súladom, konaním v súlade s patričnou legislatívou. Samozrejme, že toto stanovuje patričné ustanovenia je stanovené v patričných ustanoveniach, ktoré vlastne hovoria aj o právnej zodpovednosti a o tom, že kto za čo zodpovedá. Čo mnohí hovorili z vás o, o smernici, o environmentálnej zodpovednosti. Ehm, mám samozrejme aj jeden materiál o niekoľkých stranách, ktorý vlastne hovorí o tejto zodpovednosti. Pripravili to ehm, moji kolegovia z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Takže v podstate vlastne európska legislatíva bude v tejto oblasti platiť, ale čo je ďaleko dôležitejšie, vlastne táto smernica o environmentálnej zodpovednosti nie je vlastne jedinou legislatívou, ktorá platí. Možno, že je ďaleko dôležitejšie, že existuje vlastne všeobecná smernica o odpade a toto je smernica, ktorá bola prijatá v roku 2006, ale v roku 2008 bola upravená a vlastne celkom jasne bude určovať, že vlastník takéhoto ropného vrtu bude vlastne zodpovedať za škodu v prípade, ak by takéto, k tu úniku ropy prišlo. Takisto je veľmi dôležité, keď hodnotíme jednotlivé typy legislatívy, ktorá v týchto veciach platí, e, nezamerať sa len na samotný zákon ako taký, ale aj na e, samotnú kazuistiku, pretože máme veľmi veľa prípadov, veľmi veľa rozhodnutí, ktoré už urobil Európsky súdny dvor. Tá judikatúra existuje. A musíme samozrejme napríklad zvyšovať vlastne takúto zodpovednosť a, a uvedomenie si tejto zodpovednosti v nadväznosti na túto smernicu o e, environmentálnej zodpovednosti. Takže ja by som nepovedal, že to nemáme pokryté, ale chcel by som pripomenúť to, čo som povedal hneď na začiatku, že teraz naozaj revidujeme, e, robíme takú e, inventarizáciu tejto legislatíve a dospeli sme k záveru a nerobí to len jedno D, generálne riaditeľstvo, ale každá služba, ktorá v podstate, pokiaľ ide o akúkoľvek časť aký, zodpovedá za istú legislatívu. Keď sa dostaneme k tomu, že by špecifická legislatíva nepokrývala dostatočne tie rizika spojené e, s ťažbou na mori, tak samozrejme vypracujeme, budeme proste pokračovať s tým, že inicia- prídeme s istými iniciatívami. Samozrejme, že nemáme magický dátum, dokedy by sme chceli vlastne e, naozaj mať e, pred sebou celkom jasný obraz o, o tom, čo sa vlastne deje a tak ďalej. Ale samozrejme, že pracujeme na týchto veciach, sme pripravení a chceme urobiť patričné opatrenia, ako náhle sa tieto výsledky dajú dokopy Existujúca legislatíva samozrejme sa môže vypracovať veľmi rýchlo. Environmentálna legislatíva a smernica o environmentálnej zodpovednosti, to je niečo, čo v súčasnosti prebieha práve revíziou ale nie priamo sa to prásne vlastne spája práve s tým, čo sa deje v súčasnosti v Mexickom zálive, ale e, úprava je plánovaná. A komisia samozrejme chce v podstate um, skontrolovať, akým spôsobom funguje táto legislatíva, ako sa uplatňuje. Chceli by sme to sfinalizovať v priebehu niekoľkých mesiacov. A samozrejme, že máme možnosť aj ďalej preskúmať túto smernicu, pokiaľ ide o bezpečnosť e, takéto ťažby na mori. A toto môže prísť veľmi skoro. Ďalšia legislatívna iniciatíva možno bude vždy trvať niekoľko mesiacov, respektíve týždňov. A keď som hovoril o tom, že by sme sa nemali vlastne ponáhľať e, s nejakými novými návrhmi legislatívmi, s novou legislatívou, tak som vlastne hovoril o nejakých nových, veľmi špecifických návrhoch, napríklad týkajúcich sa e, technických požiadaviek alebo špecifických e, typov, proste kusov zariadení a tak ďalej. A toto je, by malo byť, povedzme, záväzné v rámci EÚ. Možno, že k tomu dospejeme, ale samozrejme, že by sme to nechceli unáhliť, pokiaľ ide, povedzme, o nejaký kus takéhoto zariadenia, ktorý nie je pokrytý európskou legislatívou, ale pokiaľ ide o ostatné um, legislatívne nástroje, myslím si, že budeme pokračovať ďalej v týchto iniciatívach. Pokiaľ ide o samotný počet, áno, máme čísla, ktoré nám hovoria o tom, že koľko máme takýchto ropných platform a tak ďalej. Máme 1153 e, takýchto e, platform väčšinou sú v Severnom mori. Máme takisto 148 vrtných súprav, ktoré tam v podstate e, pracujú v tejto oblasti, ale tie čísla, ja si myslím, že asi by to bola falošná rozpráva, keby sme sa teraz snažili vlastne dospieť k jednému jedinému číslu, pretože toto samozrejme závisí od veľkosti týchto ropných súprav, vrtných súprav, eh, od toho, že či sú mobilné platformy alebo sú to stacionárne platformy, či sa zameriavajú aj na prieskum, alebo sa zameriavajú aj na, na ťažbu a tak ďalej. To znamená, že tieto štatistické údaje vám samozrejme môžu poskytnúť akékoľvek číselné údaje, ale to samozrejme neznamená, že by som po- chcel povedať, že nechceme v podstate uh, vám dať k dispozícii tieto štatistické údaje. Prirodzene, že zbierame tieto údaje, ale nemyslím si, že by sme vlastne túto rozpravu mali zamerať len na tieto čísla, pretože to by bolo zavadzajúce, to by nebolo rozumné. Pokiaľ ide o tú hĺbku, tak ako som povedal, pravdepodobne to bolo príliš rýchlo respektíve nebolo to dostatočne jasne prezentované, takže dovolte mi, aby som tu zopakoval informácie, ktoré máme k dispozícii zo strany ropného priemyslu a zo strany jednotlivých štátov. Nám hovoria, že v Severnom mori priemerná operačná hĺbka predstavuje 90 metrov. Tieto operácie od niekoľko metrov až do 100 metrov. Vo väčšine prípadov najhlbší vrt je 700 metrov, ale to nie je typický príklad. Nepovedali, že typický príklad, respektíve väčšina takýchto prevádzok je od tých 70 do tých 200 metrov a priemer predstavuje 90 metrov, ale sú výnimočné takéto um, prevádzky, ktoré predstavujú aj hĺbku 700 metrov. Nevyšli by ste, nevrtali by ste v hĺb, vo väčších hĺbkach, pretože jednoducho Severné more nie je hĺbšie. Pokiaľ samozrejme, a toto odznelo aj v tých otázkach, pokiaľ by ste nešli na Šetlandské ostrovy alebo niekde ďalej. Takže zatiaľ v podstate toto je oblasť, ktorá, z e, ktorej sa začína venovať pozornosť, e, pokiaľ ide o tieto veci e, a tento ropný priemysel a regulátorov, regulačné orgány. A teraz odniela požiadavka o tomto hovorí aj s Norskom. Áno, sme patrič, nadviazali patričné kontakty s Normi, a regulačné orgány, respektíve ich predstavitelia, ktorí sa stretávajú v piatok, sa stretnú aj s orgánmi z Fajerských ostrovov, z Norska. To je regulačný orgán e, Fajerských ostrovov, ktorý špecificky zodpoveda za túto oblasť. Otázka padla, že aká legislatíva kde platí a toto by sa hádam tiež malo objasniť, pretože európska legislatíva, buď vnútroš, vnútroštátna a legislatíva EÚ platia e, v, vo výsostných vodách patričného štátu, to znamená blízko pobrežia. A rozdiel, ktorý tu odznel, pokiaľ ide o tie sekvencie v USA, že je to proste niekoľko míl, za to zodpoveda štát a potom je to federálna zodpovednosť. Toto neplatí v Európe. V Európe sú to vysostné vody, ktoré patria pod jurisdikciu členského štátu a potom platí vlastne aj e, legislatíva EÚ. Členské štáty samozrejme až do 200 mil môžu vzniesť požiadavku na tzv. ekonomickú zónu a samozrejme tým sa vlastne aj rozširuje tá právna zodpovednosť, pokiaľ ide o túto legislatívu tohto štátu. A za týmito ekonomickými zónami máte medzinárodné vody, to samozrejme neznamená, že by to bola oblasť, kde neplatí nejaké právo, tam platia medzinárodné dohovory. A samozrejme, že sú tam veľmi rozsiahle ustanovenia, ktoré sa týkajú uh, prieskumu a ťažby uhlovodíkov, Samozrejme, že je to napríklad OSPA, dohovor OSPA, alebo pokiaľ ide o Atlantický, teda Tichý oceán, alebo sú to samozrejme aj iné regulačné orgány, ktoré e, zodpovedajú aj to patričný režim v podstate, ktorý platí v týchto vodách. Takže otázka, že či komisia bude robiť špecifický výskum nadväznosti na bezpečnosť týchto ropných platformiem, ropných plošín. Samozrejme, že komisia nie je v rukách ropného priemyslu, respektíve vnútroštátnych regulačných orgánov, pretože my si zaobstarávame samozrejme patričné údaje nezávislé a takisto máme patričné spravodajské nezávislé služby. E, my sme ne, si zatiaľ neobjednali nejakú špecifickú štúdiu, pokiaľ ide o bezpečnosť v európskych vodách, ale je to jeden z bezprostredných ďalších krokov, o ktorom uvažujeme, pretože musíme uvažovať vlastne o tom, že aké informácie budeme potrebovať, pokiaľ ide o tieto vody. A súčasne, samozrejme, i keď nie, že by sme sa na to spoliehali, ale získavame údaje aj zo strany ropného priemyslu, aj zo strany členských štátov. Mňa prekvapuje to vyhlásenie, že tento ropný priemysel neposkytoval údaje na základe žiadosti istým členom výboru pre životné prostredie. My sme vlastne im poskytli celý zoznam otázok a naznačili sme, ktoré otázky je potrebné zodpovedať. Toto komisia vlastne odovzdala zástupcom tohto ropného priemyslu na stretnutí 11. mája. Snažili sme sa samozrejme e, zhromaždiť tie hlavné firmy, ktoré e, vlastne e, prevádzkujú takéto e, ropné vrty v Európe. A išlo vlastne o producentov ropy a zemného plynu a snažili sme sa, aby zodpovedali na tieto veci, pokiaľ ide o našu radu. A samozrejme, že sme sa snažili, aby nám naznačili isté číselné údaje, ale aj garancie, pokiaľ ide o ich praktiky, ich správanie sa, pokiaľ ide o ich postoj e, k mm, riadeniu rizika, k manažmentu rizika a tak ďalej. 14. E, júla budeme mať ďalšie stretnutie. E, zrevidujeme tieto odpovede zo strany ropného priemyslu a tá predstava je taká, že chceme zabezpečiť, aby ropný priemysel bol absolútne transparentný v nadväznosti na to, čo vlastne robia. Nejde tam len o to, aby sme získali ich ubezpečenia, respektíve ich um, záväzky, že sa angažujú v tejto oblasti. To je samozrejme tiež veľmi dôležité, ale musíme s nimi prediskutovať, aké vlastne kroky spravia, pokiaľ ide o túto katastrofu respektíve v nadväznosti na túto katastrofu, aby sa naozaj uh, zvýšila bezpečnosť a transparentnosť. Transparentnosť je veľmi dôležitou vecou, tento priemysel bez pochyby robí celý rad krokov, ale myslím si, že je veľmi dôležité o tomto hovoriť otvorene a aby to bolo viditeľné, pokiaľ ide o verejnosť a aby to bolo viditeľné aj v nadväznosti na všetkých e, zaangažovaných, aby oni sami v podstate boli s týmito vecami oboznámení do to, tej miery, do ktorej je to nutné. A samozrejme, že toto je jedna z vecí, na ktorej e, budeme trvať. Chceme ďalej priesť takýto e, dialog s týmito orgánmi a takisto aj s vnútroštátnymi orgánmi. Chceme zistiť vlastne, do akej miery e, vlastne si vykonávajú svoju prácu, pokiaľ ide o monitorovanie, kontroly a tak ďalej. Absolútne samozrejme súhlasíme s tým, že, sa na toto je, že je potrebné na toto sa zamerať pokiaľ ide o akčné kroky zo strany komisie, tie by mali pokrývať tie oblasti, kde vlastne tá európska úroveň pridá istú hodnotu v nadväznosti na tú aktivitu, ktorá už beží a môže v podstate zabezpečiť ďalšiu, tak povediať, vrstvu e, bezpečnosti, konania v súlade a tak ďalej. Toto je celkovo v podstate ten rámec, o ktorom uvažujeme v nadväznosti na náš prístup k tejto súčasnej situácii. Takisto tu odznel odkaz na možný e, plán týchto operácií a na zriadenie fondu v nadväznosti na alternatívne praktiky a samozrejme aj v nadväznosti na povinné poistenie. Toto sú samozrejme opatrenia, ktoré je potrebné, respektíve ktoré sa môžu prijať. Myslím, že sme sa tam ešte zatiaľ nedostali, aby sme mohli vlastne vyhlásiť, že čo si myslíme, že je tým najlepším opatrením. A je veľmi dôležité naozaj zistiť, že akú aké poučenie vlastne z tohto odvodili jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o túto katastrofu, do akej miery v podstate sú ochotné sa angažovať, či tam sú ešte nejaké medzery, či chcú, aby sa vlastne na európskej úrovni robili isté kroky. Takže ak povedia áno, tak v tom prípade budeme ambiciózni. Celkom určite som nepokryl všetko, čo tu odznelo, ale snažil som sa odpovedať do tej miery, do akej je to možné na vaše otázky, respektíve pripomienky. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pán predsedajúce. Chcela som, chcela som sa ešte do, no, dodatočne opäť, ako vyzerá vaša spolupráca s, vy, s riaditeľstvom alebo s výborom pre o, životné prostredie v tejto veci. The cooperation is very close. Um, the... Práca je veľmi úzka stretnutie, ktoré sa uskutočnilo, alebo začnem ináč. Spolupráca veľmi úzka na politickej úrovni, ako aj na služobnej úrovni. Uskutočnilo sa stretnutie 11. maja, bol tam komisár Oettinger, bol tam, bola tam aj komisárka Georgieva, komisár Potočník nebol vtedy v Bruseli, ale šéf jeho kabinetu sa zúčastnil zasadania Takže bolo tam, boli tam politickí lídry od začiatku. Komisári sú v úzkom kontakte. Čo sa týka služobnej úrovne, tá legislatíva, na ktorej sa pracuje, toto je zapojených viacero služieb. My sme v kontakte s generálnym riaditeľstvom životné prostredie. Na začiatku týždňa som dostal ďalšie komentáre od nich. Takže je tam úzka spolupráca. Ako som povedal, pripravujeme služobné stretnutie, ktoré bude zahrňať všetky služby, ktorých sa toto týka, vrátane generálne riaditeľstvo životné prostredie. Takže skutočne vás môžem ubezpečiť, že generálne riaditeľstvo životné prostredie nezaostáva, nesch, nescha, neschová informácie, takže je tu zabezpečená rovnosť, to vás môžem ubezpečiť. Ďakujem veľmi pekne, my sme teraz ukončili tento bod a prejdeme na ďalší a posledný bod a to je otázka na ústne zodpovedanie. 2010 lomeno 06, ktorú predložili um, pán Davis a Corin Lepáš no, a to k smernici o kvalite paliv vykonávacie opatrenia podľa článku 7a bitumenové piesky. My tu máme predstaviteľov, e, uh, zastupcov komisie, riaditeľstva um, klimatických záležitostí. Pán Filip Owens, poprosím ho, aby sa na túto tému vyjadril. ďakujem vám, pán predseda, ďakujem vám všetkým za to, že ste nám dali možnosť hovoriť o tejto implementačnej práci, ktorá prebieha v nadväznosti na revidovanú eh, smernicu eh, 9170. Ako ste si vedomí, jedno z požiadaviek tejto smernice je vypracovať vlastne metodiku v nadväznosti na skleníkové plyny a ich únik, pokiaľ ide o pevné fosílne paliva. Toto je práca, ktorá už dlho vlastne sa robí a je celkom jasné, že tá metodika, ktorú sme zaviedli, tá musí byť predstavovať patričnú rovnováhu medzi presnosťou a administratívnou komplikovanosťou. Celkom určite sme veľmi aktívne pracovali s aktérmi a, a s členskými štátmi, a to niekoľkokrát. Pokiaľ ide o túto metodiku, minulý rok v lete sme začali s konzultačným prostupom a to trvalo do jesenia minulého roku. V januári tohto roku sme v podstate sa stretli s aktérmi v členských štátoch a v marci sme takisto prediskutovali koncepciu členských štátov predtým, ako sme dospeli k istým záverom. Cieľom komisie je túto metodiku prijať do konca roku 2010 a takisto viem, že niektorí z vás mali možnosť diskutovať o tejto otázke s pani komisárko Hidegard e, minulý týždeň e, počas jej návštevy v Štrasburgu. Takisto by som sa teraz chcel ešte vrátiť k špecifickým otázkam, ktoré e, ste naniesli v nadväznosti na túto otázku. V prvom rade do konzultačného materiálu minulý rok sme v podstate hovorili o hodnote týchto bitumenových piesk kov a toto bola hodnota, ktorú sme dostali z jedného špecifického referenčného bodu, pretože komisia samozrejme neurobila svoje vlastné hodnotenie v nadväznosti na paliva, ktoré sa získavajú z bitumenových pieskov, pretože toto robilo spoločné výskumné centrum komisie a vlastne išlo o revíziu smernice e, a v podstate, pokiaľ išlo o tento konzultačný materiál, isté hodnoty tam boli stanovené. Sme si vedomi toho, že existuje celý rad správ, ktoré produkujú rôzne orgány a stanovujú rôzne hodnoty. A celkom určite sme zvažovali tieto hodnoty veľmi detailným spôsobom. V súčasnosti ešte stále vypracovávame patričnú metodiku, uvažujeme o istých veciach a celkom určite ešte nie je sfinalizovaná. Zatiaľ sme nedospeli ešte k tomu záveru, že ako by vlastne takýto návrh mal vyzerať. A v dôsledku toho vám dnes nie som schopný poskytnúť e, predstavu o konečnom prístupe a celkom určite ani nie o tom, že aký bude tento konečný prístup, pokiaľ ide o bitumenové piesky alebo akékoľvek iné materiály, z ktorých sa tieto paliva ťaží. Ale sme presvedčení, že komisia bude schopná vypracovať veľmi vyvážený návrh v konečnom dôsledku. Takisto je tam aj otázka týkajúca sa tohto 6-percentného cieľa. Celkom určite 6-percentné obsah, samozrejme tam ide v podstate o udržateľnosť, pokiaľ ide o tieto druhy druhý ťažieb a samozrejme aj o obnoviteľnosť zdrojov ak by v podstate prišlo k značnému zvýšeniu e, dovozu takýchto palív z bitumenových pieskov a v podstate dnes sme, nie, sme, dnes sme si vedomi toho, že by sme dovážali nejakú ropu z bitumenových pieskov. Samozrejme, že budeme musieť e, zvýšenú pozornosť venovať a urobiť isté kroky, v nadväznosti na všetky emisie z takýchto bitumenových pieskov. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Máme troch, ktorí sa prihlásili, troch poslancov, ktorí sa prihlásili ohlas. Ako prvý pán Davis, potom pán Arsenis a ako tretí sa prihlásil pán Eckhart. Ak by ešte niekto chcel sa prihlásiť do diskusie, nech sa prihlásiť pán Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže komisia nám povedala, že vlastne nemôže zodpovedať otázku. Tým sa to celé neskončilo. Toto nie je vôbec primeraná odpoveď, ale to, ja vítam toto, lebo to poukazuje na to, že tento proces je otvorený, je možné ho ovplyvniť. To znamená, že berú to vážne a že tie rozhodnutia sa ešte neprijali. Možno to stretnutie minulý týždeň s komisárkou malo určitú hodnotu, je to možné ovplyvniť politické názory. Samozrejme, komisia vie, že boli tu určité obvinenia a domnenky, že to ovplyvnili lobby, Shell alebo kanadská vláda, sa zmenili tie ciele, ktoré to boli pôvodne navrhnuté v tom pôvodnom dokumente. Spomínala sa jedna vec v súvislosti s hodnotami, ktoré boli navrhnuté v tom dokumente. To súvislo s určitým zdrojom, a ja som dostal určitý tý dokument, kde je uvedené, že sa vykonal 12 štúdí, vykonali ich Shell a kanadská vláda a, a oni došli na hodnotu 106 gramov, ale tam bolo, že 107 gramov. Takže dobre, to je akceptovateľné pri týchto bitumenových pieskoch, ale mm, nemáme tu zatiaľ odpoveď komisie. Zásadná otázka, zásadná vec je teda jasná. Cieľ toho, tejto legislatívy je znižiť emisie CO2 a keď sa podarí vy, získavať ropu z týchto pieskov a ak sa zvýšia emisie v rámci produkcie, tak potom sa zníži ten prospech z tej legislatívy. Pevne verím, že komisia si je toho vedomá. Chcel by som povedať, že pevne verím, že komisia sa nad tým bude ďalej zamýšľať a že uzná, že je tu jasná politická vôľa v tomto výbore, v tomto parlamente a chceme, aby sa riešili aj hodnoty, ktoré súvisia s bitumenovými pieskami. Je tu určitý návrh, súvisí s komitológiou, kde nie sú takéto požiadavky. A potom je tu to riziko, že sa celá legislatíva zamietne. Ja som veľmi rád, to musím povedať, že komisia toto berie veľmi vážne a tešíme sa na výsledky ich úvah. Ďakujem, pán Kri... Ďakujem veľmi pekne, pán Arsenis. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Chris Davis. Ja som to pochopil tak, že komisia si je neistá pri tých údajoch. Toto je niečo podobné pri biopalivách. Tam sa uplatnil iný prístup. Tam tie hodnoty sú vyššie. Ak by sa takto postupovalo, tak spoločnosti by dokázali, že to je spojené s vyššou hodnotou Takže komisia má dostatok know-how, ktoré je možné využiť. Mne by zaujímalo, že v rámci takejto otvorenej diskusie, ktorá očividne prebieha na úrovni komisie, je nutné zohľadniť viaceré aspekty. Mňa by zaujímalo, či sa zohľadňuje aj v súvislosti s bytomerovými pieskami Čo sa týka Kanady, vieme, že tam sú veľké zmeny, ktoré sa týkajú aj lesov. Je tu, sú tu plány rozšíriť ťažbu týchto pieskov aj na Madagaskare, ktorý je veľmi relevantný pre biodiverzitu. Ďakujem. Pán e, Bas. Ďakujem. Pán Eckhout ako posledná bude hovoriť Linda McEwan. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za odpoveď od pána Owena. Takže tá odpoveď, že neviete zodpovedať všetky otázky, ale dobre, je to určitá forma odpovede. Mňa by zaujímala jedna vec, ktorú ste spomenuli. A spomínali ste tú rovnováhu medzi primeranosťou a administratívnou záťažou. Ak by sa to podarilo, tak áno, všetci zhodneme, že chceme to, chceme to mať vyvážené, ale nerozumiem ten argument, administratívnej záťaže, lebo v tejto súvislosti, keď si pozriete mnohé štúdie, tak tam je jasný signál, že aký je ten faktor pri tých emisiách. To znamená, že ak by sa tam pridala ďalšia hodnota do tej tabulky, ktorá tam už vlastne je vypracovaná, kde sú rozličné hodnoty, ktoré sa týkajú ropy, zemného plynu a tak ďalej. Keby sa tam pridala jedna hodnota, to by nebola podľa mňa administratívna záťaž ani pre komisiu. Možno, že je to administratívna záťaž pre tie ropné spoločnosti, ale keď si spomeniem, čo sme spravili pri smernici o obnoviteľných e, energiách, tam, kde sa zmenili tie hodnoty pre toto priemyselné odvetvie, boli tam nové hodnoty a potom sa tam dal, keď, keď sa tam dala hodnota pre ropný priemysel, podľa mňa to by oni ľahko zvládli, lebo vieme, že v sektore biopalív tam, je to, tam bola pomerne zložitá situácia, sa to zvládlo. Možno ropné spoločnosti vysielajú určitý signál, že nevedia, aké budú výťažky z e, bitumenových pieskov. Dobre, no ale ak chcete riešiť bitumenové piesky, musíte mať ref, rafinérie, takže oni presne vedia, e, koľko z toho vyťažia, za to platia, takže majú presné informácie. Takže keď oni vedia, koľko za to platia, veľmi jednoduché je tam zohľadne ten faktor emisí. Takže čo sa týka tej administratívnej záťaže a tej vyváženosti, áno, my to podporujeme, ale dôležité je, aby tam bola nejaká záťaž pre ropné spoločnosti. A čo ste spomínali pár pán Owen, že tá výťažnosť bytovaných pieskov zatiaľ je veľmi nízka. To vieme, ale keď si pozriete tie rezervy, ktoré má Shell, tak 20% sú práve bitumenové piesky, takže jedna štvrtina opakujem. Takže keď sa pozrieme do budúcnosti, tak bitumenové piesky budú súčasťou portfólia, ktoré budeme využívať v našich autách takže dôležité je tam mať aj jednu hodnotu v tej tabulke pre bitumenové piesky, bude to jednoduché pre vás, aj pre tie spoločnosti, aby to zohľadnili. A ja by som chcel povedať, že vítam to, čo ste nám povedali, ale bol by som rád, keby o niekoľko týždňov sme to mali novú tabulku s tou hodnotou, ktorá sa bude týkať bitumenových pieskov, lebo všetci chceme, aby sa tam dosiahli redukcia. To je vlastne aj ten účel tej smernice od začiatku. Ďakujem. Ďakujem. Prosím o zabranie głosu panią ja teraz pani Linda um, Ďakujem. Predrečníci povedali už veľa. To, čo ja môžem povedať na adresu komisiu, je, že na poslednom stretnutí s pani komisárkou tam boli určité informácie, že nebolo možné riešiť bitumenové piesky. Teraz ste povedali, že ešte na tom pracujete. Myslím si, že je to určitý pokrok, ale neviem, prečo to pôvodné číslo sa tam to som zmizlo, keď si porovnám minulý rok a tento rok, takže dôležité je si to pozrieť. Nechceme vyslať politický signál na vonok, kde bolo uvedené, že chceme, aby bitumenové piesky boli hlavným zdrojom ropy a komisia chce seriózne pristupovať k klimatickým zmenám, je nutné aj toto riešiť, takže budeme na tomto ďalej pracovať, je to veľmi vážna téma, to je veľmi dôležité pre politické skupiny a čakáme na ďalšiu prácu Komisia. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Zástupca komisie by sa chcel vyjadriť a zareagovať záverom. Thank you for your comments. Um, so... Ďakujem za vaše pripomienky. Celkom určite odznela jedna alebo dve otázky v rámci týchto pripomienok, na ktoré by som mal reagovať išlo o biopaliva a tento tzv. hybridný prístup. Samozrejme, že v tej kon, kon, konzultačnom materiáli asi sme nevyhovali všetkým a preto sme vlastne takto postupovali. Členské štáty a patriční aktéry chceli, aby tam boli veľmi jednoduché, dopredu stanovené hodnoty, ktoré bolo jak, ľah, ľahko pochopiteľné a implementovateľné. Pokiaľ ide o zmenu používania pôdy v Kanade, Neviem presne v podstate, ako to bude a kto sa zaoberá v Kanade v podstate o touto zmenou využívania pôdy, či je to veľmi závažná otázka alebo menej závažná otázka. Ja samozrejme e, som už o tomto niekoľkokrát hovoril s Kanadianmi, nedostal som patričnú odpoveď. Samotný fakt, že by sme chceli stanoviť isté dopredu stanovené čísla, celkom určite by sme chceli týmto znížiť administratívnu záťaž, pretože ten samotný fakt, že dodávateľia palív, to znamená tí, ktorí by mali za toto zodpovedať, tí sa musia zaoberať len jedným číslom a nemusia mapovať celý tento reťazec udalostí, a nemusia určovať všetky tie kroky, ktoré e, nasledovali za sebou a aký bol vlastne ten samotný vlastný e, výsledok a preto sme sa rozhodli pre to jedno číslo, ktoré by malo naozaj znižiť administratívnu záťaž. Tokom určite sme si veľmi vedomi toho, že existujú obrovské zásoby ropy v bitumenových pieskoch v Kanade a celkom určite musíme sledovať, ako sa bude vlastne obchod ďalej vyvíjať, ale pokiaľ ide o Medzinárodná agentúra pre energiu, tá jasne povedala, že zatiaľ neprichádza nejaká nespracovaná ropa z bitumenových pieskov do Európy, do EÚ. Veľmi Ďakujem. veľmi pekne, skončili sme. Dnešný program budúce stretnutie budeme mať v Bruseli 13 o 15. do 18.30 a 14. júla od 9. do 12.30 a od 15. hodiny